tohto zasadnutia budú prijaté, pokiaľ eh, nikto eh, neviadri svoj nesúhlas s týmito návrhmi. A chcel by som vás takisto poinformovať, že v stredu predseda spolu s predsedom radu eh, podpíše 6 aktov prijatých v rámci legislatívneho, obvyklého legislatívneho konania. Ich e, názvy sa zverejnia v zasadnutí e, tohto, zapisnici tohto zasadnutia. Teraz by sme prešli k programu dnešného rokovania.